emocionálnu rozpravu. Odporúčam, aby sme sa teraz venovali ďalšiemu bodu. Ide tu o partnerskú dohodu medzi EÚ a Singapúrom. Je to spoločná rozprava o dohode o partnerstve na základe správ Davida Martina o voľnom obchode medzi EÚ a Singapúrom. Máme tu uznesenie, máme tu ochran, dohodu o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom a ešte ďalšiu správu pána Davida Martina s uznesením. Ďalej tu je odporúčanie Antonio López Stories White o tej istej téme, dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom a ďalej správu Antonio López Isturiz White uznesenie k dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom. K, tými, k týmto všetkým textom začneme rozpravu. Vítame vás, pani komisárka. David Martin, spravodajca, dostane slovo ako prvý. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda Júci. Napokon sme sa dopracovali po desiatich rokoch rokovania medzi EÚ a Singapurom k tomuto bodu. Po mnohých zákrutách na tejto ceste sme sa dostali do cieľovej rovinky a chcem poďakovať vláde Singapúru za spoluprácu a najmä veľvyslancovi za vynikajúcu spoluprácu, takisto komisárke DG Trade za podporu tejto snemovne. Predovšetkým by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom za úžasnú spoluprácu, ktorú prejavili v tejto veci. Otázka tých, ktorí sú ešte stále skepticky, znie, čo nie je na tejto dohode dobré. Vychádza z dohôd medzi Kanadou a EÚ, Japonskom a EÚ, vysiela e, signál, že, vy, že pracujeme podľa pravidel, hrám podľa pravidel. Donald Trump hrá inak, chce vybudovať most medzi národmi, ale my chceme spolupracovať. Singapur je bezpečným prístavom pre obchodné investície Európskej únie. A keď hovoríme o prístavoch, je to zároveň aj dôležitý trh, pretože je oddaný myšlienke právneho štátu. Má najvyšší HDP na osobu na svete. Aj sú tam tisícky zaregistrovaných únijných firiem. Mnohé z nich čakajú na výsledok rokovania o tejto dohode o voľnom obchode, aby kontrakty sa mohli rozbehnúť v Singapúre aj v oblasti verejných, verejnej správy a kontraktov pre verejnú správu. Takisto je to strategický bod medzi Európou a Áziou. Je to jeden z najrychlejšie rastúcich štátov, e, ktorí sa rozvíjajú vo svete. Je to také centrum pre prestup tovarov do Ázie. Ide tu takisto o transpacifické partnerstvo, ktoré súvisí so Singapurom. Ak e, nič neurobíme my v tomto bode, v tejto oblasti, začneme zaostávať za ostatnými, z hospodárskeho hľadiska je to taká dohoda, ktorá prispeje e, k, obom, k úspechu obom partnerov a veľmi jasne reflektuje hodnoty Európskej únie a tohto parlamentu, ktoré sme zapracovali do mnohých uznesení. Napríklad e, môžem vyhlásiť, že princíp e, obozretnosti alebo vláda, ktorá chráni svojich občanov v Všetko toto tu je zapracované. Všetko, čo treba ochrániť, je ochránené. Občania sú ochránené, verejné obchodovanie, služby. A za tým stojí tento parlament, za takýmito hodnotami. To sú štandardy Európskej únie. Takisto sú tu záväzky voči životnému prostrediu, zvládanie, hospodárenie, rybolovné, lesné. Sú tu multilaterálne dohody, ktoré zahrňajú napríklad aj Parížskú dohodu. A mimoriadne vítam Singapur dohodu o kapitore, kapitole z DSD a ratifikovanie troch e, zásadných e, konvencií Medzinárodnej organizácie práce. Takisto sme rokovali so sociálnymi partnermi, ktorí už s Medzinárodnou organizáciou práce e, hovoria, rozbehli sa diskusie a takisto legislatíva sa pripravuje tak, aby bola v súlade s týmto dohovorom. Myslím si, že to je najprogresívnejšia dohoda o investíciách, o ktorých sme doteraz rokovali, mohla by byť modelovou pre všetky budúce dohody. Chcem poďakovať komisárke a jej týmu, že si vypočula obavy parlamentu z toxických investícií a z rieš- veciach, ktoré sa týkali riešení sporov. Máme tu tribunály, sudcovia, ktorí e, rozoznávajú právomoci arbitrov, hovorili sme o mechanizme odvolania sa, e, spoločné úsilia e, pre vybudovanie multilaterálneho súdu pre investície a toto by malo nahradiť existujúcich 13 bilaterálnych dohôd, ktoré sú medzi členskými štátmi EÚ a Singapurom. Posledná vec, o ktorej chcem niečo povedať, je, že v, budúcných, v budúcich dohodách o investíciách sa treba vysporiadať aj s otázkou nielen práv investorov, ale aj povinnosťami. Ich povinnosťami do budúcnosti. Mali by sme takýto, e, takýto text zapracovať v budúcnosti. Veľmi pekne ďakujeme pánu Martinovi. A teraz tu mám žiadosť Máme 50-minútové zdržanie. Prosím, pridržajte sa preto prideleného rečníckého času, pretože do polnoci by sme radi ukončili zasadanie. A preto nepripustím využívanie modrých kariet na spontánne položenie otázky rečníkom. Pán López Isturiz White, ďalší spravodajca. Ďakujem pekne. Za slovo, pán predsedajúci, ďakujem všetkým, čo sú tu. Ďakujem, pán Martin. Ďakujem pánu veľvyslancovi zo Singapuru, ktorý bol veľmi nápomocný pri koncipovaní týchto správ. Vždy je od, oddaný myšlienke transparentnosti. Ani neverím, že už toľké roky prešli. Rokujeme už, hádam, vyše 10 rokov so Singapúrom a teraz sa konečne tieto úsilia završia a zajtra budeme hlasovať o týchto dohodách, o partnerstve, spolupráci, ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom, takisto o voľnom obchode medzi EÚ a Singapúrom a tým sa bude šíriť e, jasný signál, že EÚ je za medzinárodnú spoluprácu a že po, e, po slúcha alebo správa sa podľa dohodnutých pravidel medzinárodnej spolupráce pri obchodovaní čo sa týka inštitucionalizovaných vzťahov, ktoré dovtedy existovali celé 10 ročia a nového právneho rámca, posilní sa teraz spolupráca medzi Singapúrom a Európskou úniou v oblasti klimatických zmien, spravodlivosti, justície, trvalo udržateľného rozvoja. Toto sú naozaj veci, ktoré ľudí zaujímajú a sú kvôli ním znepokojení. Ďalej tu máme geostrategickú dôležitosť, vyváženosť v predmetnom regióne. Dôležité je takisto udržať stabilitu v tomto regióne pre európske firmy, pretože Singapur je bránou do Ázie. Je platformou pre európske firmy, ktoré obchodujú s Indiou, Japonskom, Čínou treba in, zlepšiť e, investičnú klímu a bezpečnosť, bez, zabezpečenie e, možnosti pre európskych investorov obchodovať a v dohode o spolupráci ideme vytvoriť spoločný výbor, ktorý každodenne bude pracovať, aby bolo možné spoluprácu v praxi naplniť a dosiahnuť jej cieľe. Budeme kľúčovými partnermi vo veciach, ako je napríklad medzinárodná bezpečnosť, energetika, životné prostredie, doprava, najmä námorná doprava a letecká doprava. Budeme spolupracovať e, v oblasti informačnej spoločnosti, e, bezpečnosti sietí, internetu. Nie sú tu žiadne bariéry pre nás a milióny sa strácajú a milióny ľudí sú ohrození útokmi na počítačové siete. Ďalej tu máme oblasť kultúry, e, vzdelávania Erasmus Mundi medzi inými a podporíme aj zlepšené možnosti zamestnať sa pre mladých ľudí. Rád by som takisto zdôraznil dôležitosť tejto dohody pre celosvetové bezpečie, keď hovoríme o boji proti terorizmu je to jediný spôsob, ako bojovať proti terorizmu. Vybudovať mosty spolupráce medzi jednotlivými krajinami, aby bolo možné vymieňať si údaje, vymieňať si informácie a zabraňovať teroristickým útokom, kdekoľvek sa majú udiať. Takže otvorená brána pre firmy, pre obchodovanie ľudí, ktorí môžu začať obchodovať nielen so Singapúrom, ale inými azijskými krajinami zo Singapúru. Vyše 10 tisíc únijných firiem už teraz má svoje základne v Singapúre. Singapur je e, istým sústredujúcim sa úzlom, e, strediskom, z ktorého vybiehajú e, možnosti spolupracovať je pilierom týchto dohôd a zlepšujeme podmienky pre obchodovanie a možnosti obchodovania. Naši občania budú teraz schopní rozvíjať svoje podnikateľské zámery, svoje námety na obchodovanie, budú sa vytvárať nové pracovné miesta. Spomenul som aj oblasť klimatických zmien, o ktorej chcem teraz hovoriť podrobnejšie. Geopolitická dôležitosť Singapúru spočíva v možnosti reagovať na e, katastrofy, ktoré sa udejú v regióne. Tam vytvárame platformu, na základe ktorej budeme spolu so Singapurom bojovať proti klimatickým zmenám. To je jeden, jedna z našich kľúčových úloh. A napokon by som chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu na tejto téme pri koncipovaní správ a dohôd a dúfam, že zajtra schválime celý tento balík e, veľkou väčšinou. Je to vynikajúci výsledok pre všetkých nás. Ak sa to schváli, to bude zdroj stability, tvorba pracovných miest a zlepšenie našich medzinárodných vzťahov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dôležité je, že hovoríte jedným jazykom. A teraz v mene komisie pani Malmstrom ďakujem pekne, vážený predseda, poslankyne, poslanci. Chcel by som poďakovať a obom spravodajcom pánu Martinovi a Istovi Vajtovi za vynikajúcu prácu a za dlhú cestu, ktorú máme za sebou. Pár miest symbolizuje prínosy investícií ako Singapur, No, hlavne je otvorenosť a zmenil to mestský štát bez zdrojov na jednu z najprosperujúcejších krajín vo svete a pomohlo to aj občanom prosperovať. Singapur sa stal modelom ekonomickej transformácie a vynikajúcim príkladom toho, ako obchod, investície, udržateľný rozvoj môžu a mali by e, ísť ruku v ruke e, otvorenosť eh, Európskej únie v minulosti tiež pomohla stále, to ukazuje aj eh, do budúcnosti, eh, keď čelíme dnešným problémom. Húsky partnery 10 ročia EU a Singapur sa rozhodli, že podporia partnerstvo týmito dohodami, o ktorých dnes hovoríme, o ktorých sa bude zajtra hlasovať. Nové dohody stanovia celový rámec pre bilaterálnu spoluprácu medzi dvoma spriaznenými partnermi, ale my sme tiež veľmi blízki investiční a obchodní partnery v juhovýchodnej Ázii, Singapur našim najväčším partnerom a vôbec medzi 20 najväčšími partnermi pre služby, 5 pre služby a dohody o obchode a investíciách medzi EU a Singapurom vytvoria rámec pre už tie silné toky, aby sa aj ďalej rozvíjali. Eh, prínosy obchodných zmluv sú viacnásobné. Clá na bilaterálny obchod budú zrušené, necelné, netarifné a prekážky pre eh, auta, obnoviteľné eh, zdroje energie a iné odstranené budú tiež Eh, zlepšené príležitosti pre obchod eh, a trhy. A to pomôže podnikom a jednotlivcom na oboch stranách. Dohody tiež obsahujú eh, komplexnú kapitolu o Patria tam povinnosti v súlade s medzinárodnými dohodami a týkajú sa oblasti biodiverzita, ekoznačovanie a vysielajú silný signál občianskej spoločnosti že tieto pravidlá sa budú uplatňovať v praxi ratifikácia a dodržiavanie základných eh, konvencií ILO eh, budú medzi hlavnými eh, na ktoré sa budeme sústrediť. Potrebujeme zosilnené vzťahy, tý, snahy v týchto oblastiach, tak sa hovorí aj dohodách. No a singapurské orgány ukázali veľmi dobrú angažovanosť pri prípravách ustanovení o udržateľnom rozvoji v rámci tejto dohody. Obchodná dohoda bola tiež vyrokovaná spolu s dohodou o ochrane investícií, čo si čo obsahuje hodnotný systém ochrany investícií, ktoré sme spolu vypracovali a Európsky parlament o požiadaný o pomoc a spoluformovanie. Ďakujem vám za podporu. Nož reaguje na obavy, obavy občianskej spoločnosti ako napríklad eh, zodpovednosť a mnohé ďalšie. Takže eh, realizáciou rokovacieho mandátu komisia predložila dohodu, ktorá sprísňuje štandardy o ochrane životného prostredia, tak aby sme eh, zabránili zneužívaniu. Je to dohoda, ktorá plne rešpektuje práva vlády v legislatívnej oblasti a ochrane verejných záujmov a ktorá e, vytvára transparentný systém investičných súdov, e, systém, e, ktorý podľa generálneho advokáta je plne kompatibilný s dohodami EÚ a to je východisko k e, multilaterálnym investičným súdom, ktoré by sa mohli e, týkať všetkých e, troch tisícov investičných dohôd na celom svete a mohlo by to hrať kľúčovú úlohu investičnej politiky v budúcnosti, vrátane možnej evolúcii, aby tam boli aj povinnosti investorov, tak ako uviedol pán Martin. Takže tieto dohody investícia a odpovede a obchode sú skutočne moderné dohody, No a okrem toho, že je partnerom, tak Singapur je tiež eh, obchodné srdce juhovýchodnej Ázie a táto dohoda bude benchmarkom pre naše rokovania s ďalšími krajinami ASEANu. Na, na záver, k tej dohode o partnerstve a spolupráci, toto je tiež eh, samozrejme eh, začiatok posilnenej hovoráci medzi EÚ a Singapúrom a Vytvára to základ, tak ako povedal spravodajca, e, pre efektívne bilaterálne angažovanie so Singapúrom, posilnenie politického dialógu, posilnenie spolupráce v rôznorodých oblastiach ľudia, ľudské práva, pracovné práva, link people to people, informačná spoločnosť, vzdelávanie, kultúrna výmena, ako aj zamestnanie, zamestnané sociálne záležitosti umožní nám to posilniť vedecko-technologickú spoluprácu v oblastiach ako energetika, životné prostredie, boj proti klimatickým zmenám, ochrana prírodných zdrojov, zdrojov inteligentné mesta a doprava. No a v tejto dohode spoločný výbor zložený zo zástupcov oboch strán e, na príslušnej úrovni bude vytvorený, a tak aby bolo zaistené riadne fungovanie e, dohody na jej implementáciu, stanoví to tiež priority a že odporúčania na šírenie e, ustanovení a dodržiavanie ustanovení. E, Singapur je momentálne koordinátorom pre dialog vzťahy EU-ASEAN. Vážime si to a tešíme sa to bude ešte silnejšia spolupráca so Singapurom otázka Hazanu je veľmi plodná, takže spolupráca medzi EU a Singapúrom je už teraz veľmi intenzívna s ohľadom na naše spoločné e, výzvy. Je tu veľký potenciál na ešte e, užšiu spoluprácu na základe spoločnej vízie e, multilaterálneho systému na základe pravidiel. Takže ďakujem Európskemu parlamentu za prácu a tešíme sa na veľkú podporu pri zajtrajšom hlasovaní. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme veľmi pekne pani komisárke. A to znamená, že začiatok našej rozpravy je a prísľubný a ten tón bude asi iný ako v tej predchádzajúcej a na začiatok to Sean Kelly. Dobre, ďakujem pekne, aby som chcel poďakovať správodajcom za vynikajúcu eh, prácu, spoluprácu v tejto téme. Eh, lebo to trvalo, ale eh, som rád, že dnes o tom hovoríme a zajtra už budeme o tom hlasovať. Obchod medzi Singapúrom a Európskou úniou, 55 miliárd export EÚ a 44 miliardy vývoz zo Singapuru do EÚ a to by malo ešte ďalej rásť s touto veľmi dobrou dohodou o voľnom obchode a ďakujeme komisárke Malmstromovej. Mnohé oblasti z toho budú eh, profitovať. Kultúrny sektor určite mm, z toho bude profitovať a je to veľmi dôležité, pretože eh, oni mm, že tu všeobecne nepokoj o to, čo sa stane po Brexite, takže je mm, dobre, že EU pracuje, eh, pre nás zapracuje alebo plánuje dopredu s odstranením celných a necelných prekážok príde veľká pomoc pre podniky IPA, o ktorých som už hovoril predtým. Je veľmi dobrý, progresívny návrh, ktorý rieši problémy ISDS a na záver, ak sa nám podarí dohodnúť podarilo dohodnúť na dohode s Kanadou a Japonskom, tak by sme sa mali dohodnúť aj sa Singapúrom. A zajtra večer si pripieme írskou whisky eh, na, počas tejto dohody. Ďakujem, ďakujem pekne pánu eh, Kelimu a ešte raz eh, by som chcel všetkých požiadať, aby ste dodržiavali čas, pretože musíme skončiť včas. Teraz mene socialistov a demokratov pani Moska. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Po niekoľkých týždňoch po hlasovaní v tomto parlamente o dohode s Japonskom. Stále hovoríme o strategickom postoji eh, tohto parlamentu voči našim občanom a voči našim podnikom. Eh, samozrejme, eh, my vystupujeme ako, samozrejme, ako protagonista absolútneho scenára mm, obchodná, obchodného razenia. Avšak e, zdá sa, že práve tento obchod nikdy ešte nebol atraktávnejší. Vďaka tejto dohode e, môžeme projektovať e, naše hodnoty a naše očakávania na globálnu úroveň pri ochrane spotrebiteľov, pri ochrane nákupu a samozrejme pri globalizácii. Hovorím samozrejme o aj o snahách e, e, Singapúru pri vstupovaní do schémy Svetovej obchodnej e, Svetovej organizácie práce. A sa, samozrejme hovoríme aj o protokoloch DOP a DOC. Samozrejme nesmieme zabudnúť aj na to, že viac ako 90 hospodárskeho svetového rastu prichádza z prostredia mimo našich hraníc preto je nesmierne dôležité spolupracovať na globálnej úrovni, aby sme zabezpečili rast a e, zamestnanosť. E, e, Singapur je najdynamickejšou ekonomikou sveta a samozrejme, a teraz nehovorím iba o o veľkých podnikoch, ktoré sú prítomné v Singapúre, pretože v z Európy sú tam e, zastúpené predovšetkým e, malé a stredné e, podniky, ktoré potom v Európe vytvárajú veľké množstvo pracovných miest. Samozrejme od, od priemyslu až po polnohospodárstvo, E, nemáme žiadny konflikt alebo e, nie sme e, konkurentami Singapúru. Nesmieme mať o tomto pochybnosti. Tieto dohody sú nesmierne dôležité pre, európskych pracovníkov, ktorých výrobky sú oceňované v celom svete. A samozrejme bojujeme aj proti neželaným efektom globalizácie. Ďakujeme veľmi pekne za ECR. Nech sa páči, pán Tenok. Vážený pán predseda, voľná dohoda medzi EÚ a Singapurom je ďalším príkladom vysoko úspešnej agendy e, globálnej o voľnom obchodovaní, podobne ako tá s Japonskom. Otvára trhy na celom svete pre všetkých 29 e, súčasných členov EÚ. Británia je len 35 dní od e, dňa, kedy odíde z Európskej únie. Všetkým chcem pripomenúť tie falošné sľuby a neúprimné apely v kampani za odchod Spojeného kráľovstva z EÚ. Jedna z nich bolo, že Británia chce e, optimálne obchodné dohody s bývalým Commonwealthom, ale nie je to možné, nedá sa to e, bilaterálne zvládnuť, pretože ako vidíme, medzi komo, bývalým Commonwealthom a azijskými krajinami dohoda dnes vznikla s EÚ, takisto s Novým Zélandom, takisto s Kanadou. Sú v pokročilých krajinách rokovania niektoré z nich. Zdá sa, že je úplne jasné, že po 29. marci 27. EÚ bude mať oveľa viac možností obchodovať s bývalým Commonwealthom, ako Spojené kráľovstvo ešte bude mnohé roky, kým sa k tomu dopracuje. Je to naozaj budovanie e, firiem ako napríklad elektrické kreslá v Singapúre. E, je to Brit, ktorý sa takto rozhodol a napriek tomu robil kampaň za odchod iba toľko ako ilustrácia. Ďakujeme teraz pán posel, nech sa páči. Trema sa i Balcers Ramon má teraz slovo. Ďakujeme pekne, pán e, predseda, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi predovšetkým povedať, že spolupráca medzi Martinom Davidom a tieňovými spravodajcami bola výborná a pred niekoľkými týždňami vo výbore INTA hlasovanie odrazilo túto vynikajúcu skúsenosť. Chcem poďakovať aj singapurskému veľvyslancovi a jeho vláde za spoluprácu a trpezlivosť. Kolegyne, kolegovia, podporujem obe dohody o voľnom obchode aj dohodu o ochrane investícií. Je to veľmi dobre pre obe strany ktoré budú mať z toho osoch. Takisto spotrebitelia a firmy. Rokovania medzi EÚ a Singapúrom sa začali už v roku 2009 a teraz O 10 rokov neskôr sme to až uzavreli. Singapur je najväčším azijským obchodným partnerom EÚ a takisto obrovským pomerom sa podielia na preprave európskych tovarov do Ázie. Mnohé firmy, ktoré tam nachádzajú dobré podmienky pre podnikanie, sa tešia prijatiu v Singapúre a takisto svetové hospodárstva tam majú svoju základňu. Táto dohoda by mohla byť modelom pre dohody s inými jazyckými krajinami, pretože je prvá s krajinou v tomto regióne. Čo sa týka dohode o ochrany investícií, máme 13 bilaterálnych dohôd medzi rozličnými členskými štátmi EÚ a Singapúrom. Zajtra, dúfam, budeme hlasovať za novú modernú ochranu prostredníctvom súdov, ktoré budú regulovať a dosahovať e, ciele politik, napríklad verejné zdravie, ciele v oblasti životného prostredia a bezpečnosti. Ochrana ziskov investorov je niečo, čo sa takisto očakáva. Dohoda o ochrane investícií definuje zaobchádzanie rovnako e, so všetkými a nie len, že si budú vyzobávať hrozienka z koláča firmy zneužívať priaznivé podnikateľské prostredie. Ďakujem pani komisárke Malstrom za spolahlivosť a e, transparentnosť. Kolegyne, kolegovia, rast v Európe súvisí s obchodovaním a nie s verejným zadlžovaním sa. Brexit, Trump sú niečím, čo nás ešte viacej podnietilo ísť smerom k multilateralizmu. Ďakujem za vaše úsilia všetkým. Ďakujeme vám, pán Tremozaj Balceros Ramon. Veľmi pekne vám ďakujeme a teraz má slovo za GUE NGL Anne-Marie Miner. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám tri pochybnosti ohľadom mm, dohody so Singapúrom. Stále je tam odsek tom investičnom súde. Viem, že tu máte štren, ale je to, to, je to správne. Viem, že podniky tam môžu prekladať svoje pohľadávky a žiadosti, keď príslušne súdy rozhodnú, takže to hrozí ich zisky, no ale investori majú veľké práva, ale nie sú tu vôbec žiadne pravidla pre udržateľnosť, no a to znamená, že ľudia, zvieratá a životné prostredie budú trpieť. Je tu aj možnosť, že zahraniční investóri budú kupovať štátne dlhopisy a v prípade kríz eh, môžu blokovať reštrukturalizáciu verejného dlhu. Parlament a komisia neustále sa dolujú len záujmy eh, multimilionárov a veľkých koncernov. Je to pre nich dôležité ako záujmy. Viac ako milión ľudí podpísalo petíciu proti SDS, tak aby sme zastavili takéto eh, zmluvy. Treba zastaviť ISDS, takéto eh, obchodné dohody a nemôžeme mať osobitnú spravodlivosť, osobitný systém spravodlivosti pre medzinárodné a nadnárodné koncerny. Ďakujem pekne, pani poslankyne. A teraz mene skupiny zelených dostáva slovo pán Reinhard Bütikofer. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne a kolegovia, čo eh, dlho vydrží alebo čo dlho trvá, je dobre sa hovorí v Nemecku. A nám to dlho trvalo a musím povedať, že Singapur bol trpezlivý a ja gratulujem Singapuru, eh, že teraz, keď ja zodpovedajú za koordináciu dialogu medzi EÚ a ASEANom, že konečne zostali k cieľu. Dohody ukazujú, že Európa sa snaží o posilnenú spoluprácu s zájom na realizáciu našich hodnot a záujmov. Potrebujeme strategické partnerstvo, chceme aj s ASEANom strategické partnerstvo na hlavne bezpečnosti a rozvoja v indopacifickej oblasti potrebujeme konektivitu medzi EÚ a Áziou a chceme multilaterálne spolupracovať. No a na záver chceme plne uplatňovanie ľudských práv od eh, slobody prejavu, zhromažďovania až do odstránenia z trestu smrti a hospodárskeho sociálny pokrok, ale rovnako musím hovoriť aj o jednom probléme a hovorím to po anglicky kvôli tomu, a eh, tak aby aj Singapurčania rozumeli. Dlh nemôže byť eh, krytý z od roku 2007 EU má štandardy a postupy a ak vláda potrebuje reštrukturalizovať dlh IPA pre Singapur, vytvára medzeru, ako povedal nemecký denník Handelsblatt, IPA zvyšuje prach pre súhlas investorov pri reštrukturalizácii štátneho dlhu, či úrovni, ktorá existuje EÚ. Investori ktorí budú fungovať podľa tejto IP, budú privilegovaní pred inými. A to je nepriateľné. No a preto my žiadame, aby IPA o IPA sa nehlasovalo zajtra, pokiaľ Anex 4 o verejnom dlhu nebude odstránený. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Faktická poznámka. Teraz prejdeme na e, skupinu EFDD. Pani Begin, ďakujem veľmi pekne. Ale corporation in potere di fare... E, samozrejme, ak my e, sme kandidáti tohto parlamentu a poslanci tohto parlamentu, musíme prinášať zmenu pre našich občanov a samozrejme, pokiaľ rozhodnutia, ktoré sú prijaté v tejto sieni, e, tak tie musia byť e, e, nezávislé. Avšak táto dohoda je ešte horšia ako CETA a samozrejme od nej má moc našim vládam a našim regiónom. Je to dohoda, ktorá neprináša žiadnu e, hodnotu, pretože jednotlivé jej ustanovenia môžu byť e, jednoducho pozastavené arbitrážnymi súdmi. Vážení kolegovia, keď hovoríme o e, konkrétnych výhodách pre naše podniky, tak musíme byť veľmi konkrétni. A tu o nejakých nemôže byť ani reč. Samozrejme, hovoríme o investíciách, ktoré samozrejme e, môžu byť chránené a môžu byť e, samozrejme predmetom sporov, ktoré korporácie budú viesť e, so štátmi. A samozrejme hovoríte, že Európa môže vstúpiť na trh, ktorý e, rýchlo rastie, ako ten e, juhovýchodnej Ázii. Ja by som proti tomu nič e, nemala, avšak všetky tieto rokovania boli vedené s veľkou mierou nedostatku transparentnosti. A samozrejme chcela by som informovať parlament, čo všetko E, vyplýva z, tejto, z týchto geografických indikácií. Musíme si samozrejme povedať, ako budeme reagovať na tieto nedostatky. Je to predovšetkým e, e, dohoda o investícia, ktoré predpokladá vytvorenie osobitného tribunálu a ktoré buď má riešiť medzinárodné súdne spory. Niečo, čo sme namietali už pri CETE a práve z tohto dôvodu e, za to e, nemôžeme hlasovať, ak chceme podporiť našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, za ENF Franz Jamé. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, no obchod je, je najdôležitejší, to je kredo komisia technokratov, na, no, na no, už boli zrušené clá a táto dohoda s, so Singapúrom sa pridá ku všetkým ostatným dohodám. No a otvárame vere všetkým obchodníkom z celého sveta v Európe a to ohrozí naše vlastné hospodárstvo. No a e, sú ohrození francúzskí spotrebitelia, pretože Singapur e, neuznáva e, viacero, viacero hodnot do EÚ, rovnako ako ani ľudské práva. Slobodu tlače, ľudské práva, Singapur je tiež na šedom zozname daňových rajov. To všetko komisii vôbec nevadí. Obchod už na hranice, avšak ani Francúzsko, ani Európa nebude z toho profitovať. Len nadnárodné podniky, no, štáto ultraliberálna politika šikany ľudia už majú plné zuby chcú profitovať z eh, no, sú proti globalistickej eh, politiky. Táto, eh, táto škodlivá dohoda ľuďom nič neprinesie. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani v Kuistot Rovol. Nech sa páči. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Obenzím sa na to, že budem hovoriť iba niekoľkých e, bodoch. Toto je prvá dohoda po rozsudku o príslušnosti a samozrejme o zmiešanie príslušnosti dohody o voľnom obchode. E, samozrejme, inak je to veľmi moderná a pokroková dohoda, o ktorej zajtra budeme e, hlasovať. Hm. E, samozrejme, druhá časť dohody o voľnom obchode Singapur sa už vyslovil a pridal k dohodám o práci E, Medzinárodnej organizácie práce. A to je nesmierne dôležité. To aj zagarantovala e, komisárka, ktorá viedla rokovania. Zároveň máme aj bilaterálny súd s dostatočnými garanciami, ktorý už e, požadoval už parlament celé roky. A to samozrejme sa za to vyslovila aj Singapur. A to je samozrejme pozitívne. A Singapur e, bude práve tými e, dvierkami do regiónu ASEANu a preto budeme za túto dohodu hlasovať. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne, hovorí predseda. A teraz pani poslankyňa Grasvander Heinz. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne a kolegovia tak dlho propagovaný obchod pre všetkých zo strany komisie. Práve táto e, dohoda o voľnom obchode e, bude presadzovať veľmi radikálnu obchodnú e, politiku, ktoré budú profitovať predovšetkým veľké koncerny. Avšak štandardy životného prostredia sú skôr zanedbateľné v tejto dohode, ako aj ostatné garancie, ktoré nebudú náležitým spôsobom implementované a samozrejme je tu aj možnosť sankcií, ale ktorá nebude opätovne eh, využitá a ktorá je zanedbateľná. Samozrejme, hovoríte o tejto dohode ako o e, zlepšení, avšak na tých výhradách eh, sa v zásade nič nezmenilo. Vidíme, že práve zahraniční investori majú zase privilegované e, e, postavenie Neprináša to podľa mňa žiadnu pridanú hodnotu a práve preto budem hlasovať o tejto dohode o voľnom obchode, ako sme hovorili už aj e, v kontexte uznesenia. Ďakujeme veľmi pekne, pán Jan Zahradil. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Ja už sedím v tomto parlamente tretie volebné obdobie, ak sa dobre pamätám, ako dlho nám trvalo, než sme sa dostali až do tohto bodu pretože zvlášť o, ohľadom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapúrom tu žijeme už druhé volebné obdobie. Sme na konci tejto cesty a môžeme si k tomu všetci pogratulovať. Nejde iba o to, že Singapur je technologickým a logistickým centrom sveta, alebo pri najmenšom juhovýchodnej Ázie. Ide aj o to, že Európska únia sa tak jasne stavia do čela liberalizácie svetového obchodu a je veľmi dôležité, že tu po Japonsku tu schvalujeme podobnú dohodu so Singapurom a chcel by som iba pripomenúť, že máme ešte jeden blok, ktorý nás čaká a to je podobná dohoda s Vietnamom. A myslím si a dúfam, že sa nám aj túto dohodu odhlasovať pred koncom volebného obdobia tohto parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Zahradal a pani Maria Tyršáke. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, eh, komisárka Malmstromová, kolegovia. Samozrejme, eh, tovar eh, sme si vymieniali už dlhé storočia v závislosti od spôsobu doprave. No a teraz prostredníctvom digitalizácie služby možno po, ponúkať všade. prekladateľ môže preložiť knihu, ktorá je uvedená na trh v Austrálii alebo mu niekto môže poskytovať službu v Brazílii. My nevytvárame obchod. Avšak čo by sme mohli a mali urobiť, je zabezpečiť to, že pravidlá obchodov budú vytvárať vyrovnané hracie pole, ktoré je férové a ktoré má na zrateli eh, vyššie princípy a zdieľané prínosy. Eh, prezident Trump nám ukázal, ako vyzerá alternatíva eh, bez rešpektovania pravidel, neistota poškodzuje trhy, ale aj živobytie ľudí. Myslím si, že v tomto kontexte je to trochu ironické, ak eh, počúvam túto kritiku zo strany ľudí. Nie tak na obchod s Čínou napríklad, ale eh, práve na adresu eh, pravidiel obchodu a dohôd. Preto som vďačná za tých, ktoré, ktorí ukazujú líderstvo a takisto aj našim singapurským partnerom ktorí s nami rokovali o nič menej ako 10 rokov. Singapur je otvoreným obchodným uzlom a dobrým silným partnerom pre náš vstup do tohto regiónu vo všeobecnosti. Avšak táto dohoda e, nespôsobí, že Singapur bude ako my a ani my nebudeme ako Singapur. My sme predovšetkým eh, zodpovední za to, že budeme nastolovať naše vlastné štandardy a naše vlastné zákony. A som eh, veľmi rada, že sme presvedčili Singapurčanov, eh, že sme mm, sa nám podarilo nahradiť 13 individuálnych dohôd o ISDS a o ochrane investícií a mm, Vytvorili sme jednotný súdny dvor, pretože to nám dáva právo na regulovanie a vytvor, vytváranie pravidel a takisto to dáva aj priestor občianskej spoločnosti. Takže tí, ktorí sú proti ISDS, by vlastne mali podporiť túto dohodu o voľnom obchode. Myslím si, že spoločne môžeme vyslať signál eh, v časoch, kedy nacionalizmus a populizmus eh, E, narastajú, že my sme za otvorené a e, férové pravidlá v obchode. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán poslanec Morel. Ďakujem pekne, predseda, kolegyne, kolegovia, vážená pani komisárka. Dohoda o voľnom obchode e, sa po sebe nasledujú veľmi rýchlo, pretože je koniec mandátu a sú aj podobné veľmi, pretože vždy sledujú jednoduchú eh, a podobnú logiku, a eh, uprednostňujú eh, záujmy kapitálu pred spotrebiteľmi. Takže nie je v tejto dohode, dohode so Singapurom nič nové. Nie sú tu žiadne problémy s environmentálnymi normami, sú tu súdne tribunály, ktoré budú uprednostňovať nadnárodné podniky, práva pre investora, ale nikdy žiadne povinnosti. No ale ja mm, hovorím, že hovorím o Singapúre, a hovoríme o tom, že Európska únia žili svoje hodnoty, ale Singapur je autoritatívny autoritársky režim. No a je to daňový raj, uznaný daňový raj No a je tu veľký rozpor. Eh, časť Európy hovorí, že musí, alebo teda medzi tou časťou Európy, ktorá chce bojovať proti eh, daňovým podvodom a dohodou s takýmto štátom. No, pani komisárka, vy hovoríte, že to je najlepšia možná dohoda. Ja však hovorím, že ešte je čo eh, veľa urobiť. Ďakujem pekne, pán Janik Žado, ďakujem pekne, pán predseda, a vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia pani komisárka, vy ste hovorili o ekonomickej dynamike Singapúru, no ale niečo ste nespomenuli a to je sloboda tlačia a demokracia. No a táto obchodná dohoda podporuje demokratický systém. Ako vidíte, rozvoj populizmu, rozvoj nacionalizmu to vysvetlíte transferom suverenity, ktorú to organizujete, a smerom k nadnárodným podnikom. A tie arbitráže desiatky tisíc podnikov, ktoré majú sídla v, v Singapúre, teraz už ešte aj reštrukturalizácia dlhu štátneho bude vydaná na pospas na za nadnárodným podnikom. Ide nám tu predsa o občanov, o spotrebiteľov. Prosím, kolegovia, zamietnime túto dohodu a prestaňme neustále podporovať nadnárodné podniky. Daňové raje to oslabuje demokraciu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Vaša správa bola jasná a teraz nasleduje pán Earl of Dartmouth. William, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je to veľmi dobre, že aj niekto iný e, je vášnivo zaujatý. V súvislosti s touto obchodnou dohodou Singapur je úspešný príbeh. Singapur má najväčšie HDP na hlavu, väčšie než v Nemecko. Ale Singapur nie je, opakujem, nie je súčasťou veľmi veľkého obchodného bloku. Možno, že zle informovaný tí, čo chcú, aby e, Spojené kráľovstvo zostalo v EÚ, by si mohli overiť fakty. Princípy voľného obchodovania by si tiež mohli e, zopakovať. A mimochodom chcem odpovedať na to, čo tu odznelo. To, čo teraz bolo podpísané 45 rokov po tom, čo Spojené kráľovstvo pôvodne vstúpilo do EÚ, e, chcem povedať, že metóda EÚ uzatvárania dohôd je ako keby sa tancovalo veľmi zvláštnym spôsobom, veľmi pomaly a úkrokmi dozadu. Niekto vyrába tovar a niekto ho predáva. Medzi EÚ a Singapurom si vzájomne budú uznávať e, profesionálne kvalifikácie. Of of Ale nie je tu sloboda pohybu ľudí. Toto opäť demonstruje, že slobodné voľné obchodovanie a voľný pohyb osôb môžu byť a sú úplne oddelené. Teraz k Brexitu. EÚ zaručuje Singapuru zrušenie colných sadzieb, ale zároveň EÚ hovorí o tom, že nesmie byť colná hranica medzi nimi a Spojeným kráľovstvom. Singapur e, chce liberalizovať obchod služieb, zároveň EÚ sa vyhráža tým, že existuje, existujúce obchodovanie v oblasti služieb nebude funkčné, keď sa e, Spojené kráľovstvo odporí. Možno jeden deň EÚ ukáže zdravý postoj aj k Spojenému kráľovstvu a v obchodovaní taký, aký ukázalo voči Singapuru. Musím povedať, že je pravdepodobné, že ten deň príde iba vtedy, keď súčasný predseda rady, pán Donald Tusk, si nájde miestečko v pekle. Chcem to povedať tak, aby sa to aj zaregistrovalo. Je to toxické zneužívanie toho, čo, o čom sa rokuje. Nie je to hodné takého politika, ktorý už dlhé roky je v politike. Zástupcovia EÚ možno by keby podpísali podobnú dohodu ako so Singapurom aj so Spojeným kráľovstvom, možno by veci vyzerali celkom inak. Ďakujem pekne za váš čas. Ďakujem vám. A teraz je na rade pani Dan, pán Danilo Oskar Lančini. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, e, vypočuli sme si, aký úžasný bude vzťah medzi EÚ a Singapurom. Je to až neuveriteľné. Vždy, keď EÚ rokuje o investičných a obchodných dohodách s krajinami mimo našich hraníc, vždy sa každý e, entuziasticky o tom vyjadruje, ale niekedy ako keby sme boli mimo reality. Obchodné dohody, ktoré v súčasnosti máme, e, sa sústredujú na juhovýchodnú Áziu a riziko, ktorému tu dnes čelíme, je, že iné témy, ktoré nie sú súčasťou a ktoré nereprezentujú naše obchodné záujmy, budú tiež pertraktované. Singapur je treťou krajinou, čo sa týka falšovaných výrobkov a toto by sa nemalo ignorovať. Talianský priemysel je obeťou týchto e, falošných, fingovaných značkových výrobkov, sfalšovaných, ktoré prichádzajú z Malajska, Číny a Singapuru, alebo sa spracovávajú v Singapúre, alebo prichádzajú cez Singapur. Myslím si, že z, z, register PGR v, Signa, v Singapúre možno nebude stačiť, pretože výrobcovia si urobia také opatrenia pre seba, aké uznajú za vhodné. A čo sa týka finančných služieb, to je jeden z hlavných cieľov e, týchto dohôd, zdá sa, a nie výrobné záležitosti. Niektoré združenia a asociácie majú Singapur vysoko na zozname daňových rajov a záruky pri fiškálnych veciach sme nastavili na veľmi dobrú, vysokú úroveň. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Nasleduje David McAllister. Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, ja by som na úvod chcel povedať niečo v zahraničnej politickej dimenzii. Veľmi často sme už o tomto naplene hovorili, že že 10 rokov rastúci systém multilaterálneho slovno sveta je pod tlakom, no a doterajší partnery všetko e, spochybňujú a protekcionistickými opatreniami sa snažia o zvrat. No a preto dohody medzi EÚ e, a Singapúrom prichádzajú v správny čas. Podľa mňa tieto dohody e, prekračujú čisto obchodný rámec sú to jasný signál eh, partnerov. My sme obhajovali náš spoločný eh, systém slobodného obchodu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Joachim Schuster, ďakujem pekne, predseda. V EÚ sme hrdí na to, že eh, zasadujeme za hodnotovo podmienili obchod. No a preto je dôležité, aby sme rovnako ako naši partnery garantovali minimálne pracovné práva, no a preto vo všetkých dohodách prikladáme dôraz na to, aby všetky ILO normy boli dodržiavané a implementované aj nedávne nedávna korešpondencia vysokých predstaviteľov Singapuru hovorí, že nie sú veľmi ochotní pristúpiť na všetky normy. A to nie je priateľné. Kto sa snaží o privilovaný vzťah z EÚ, musí zaistiť ochranu zamestnancov. To je dôležité nielen pre e, zamestnancov na meste, ale ide aj o to, aby sa vylúčil pracovný a mzdový dumping. Je to otázka dôveryhodnosti. E, kto to myslí vážne? tu ten hodnotový obchod mal by dohodu s Singapúrom zamietnúť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bill Etheridge, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Aké brilantné. Všetci ste takí nabudení, že tu máme takúto obchodnú dohodu, dynamické, nízko zdanené. Fantastické, nie? Ja mám pre vás ešte ďalšiu dobrú správu. Je tu ešte aj taký podobný podobné Spojené kráľovstvo, blízko, s ktorým ste podobnú dohodu tiež mohli uzavrieť. Ale keď Spojené kráľovstvo odíde, môžeme povedať to isté, aby ste nás tak chválili, ako dnes chválite Singapur, dynamika, nízke dania a podobne. Ale možno to bude trvať 10 rokov, kým budeme bojovať a rokovať, kým sa dostaneme do bodu, kedy je Singapur dnes kým budú produkty a služby medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou voľne plynúť. Pravidlá sú nezmysel, ak to trvá 10 rokov, kým sa dve strany dohodnú. Obchodná dohoda so Spojeným kráľovstvom, rád si to vypočujem, ako sa vám bude páčiť, keď sa raz uzavrie. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Jacques Colombier. Vážený pán predseda, prijatie dohody so Singapúrom, to už je E, signál pre Čínu, Singapur, ktorý e, vystúpil z Federácie Malézie e, a, a žije veľa Číňanov. Je to platforma pre Čínu dnes. A, veľmi vysoký percent singapurských exportov a, sú v podstate produkty, čínske produkty, ktoré sú reexportované. No a takže to otvorenie Číne trhové hospodárstvo, čo v podstate nie je zlá vec, ale je to otvorenie e, brány e, tým nerovnováhám, e, čo bude zničujúce pre naše hospodárstvo, tak z hľadiska kvality, ako aj kvantity, pretože neexistujú tam žiadne normy. No a na jednej strane a, a, bojujeme proti daňovým podvodom, ale respektujeme a máme bankové aktivity v Singapúre. No, musíme chrániť naše hospodárstvo. Ja musím chrániť hlavne hospodárstvo Francúzsko. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz sa bude mať slovo Jose Ignacio Salafranca. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dámy a páni, chcem zablahoželať spravodajcom. E, naozaj strategická dohoda so Singapúrom, to už bolo počiarknuté. Naozaj ide o najväčšieho azijského obchodného partnera a tretieho exportéra po Japonsku a Číne v danom regióne. Čo by som rád ešte pochválil, aj ostatní kolegovia to spomenuli, dávanie prednosť multilaterálnym pravidlám a systémom. Chcem poďakovať komisii za vynikajúcu obchodnú politiku. Je pravdou, že táto dohoda sa mohla uzavrieť aj skôr, ale ako povedala pani komisárka Malstrom, v časoch globalizácie tu nie je iba o export-import, nejde, ale je to e, komplikovaná záležitosť e, dodavateľsko-odberateľských reťazcov, keď komponenty putujú po celom svete a vytvárajú tam viac pracovných miest a možností pre občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Curtin Darling. Nech sa páči, pani Curtin Darling. Ďakujem pekne. Singapur je zaujímavým obchodným partnerom Európskej únie. Je správne, že chceme prehlbiť naše vzťahy. Ako prvá azijská krajina, ktorá uzavrela dohodu s Európskou úniou, e, táto dohoda sa môže stať modelovou dohodou pre celý región. Obchod je mocným nástrojom pre ľudský rozvoj, ale obchodné dohody ako také nie sú verejným tovarom. Ak e, pravidlá hry dávajú osoch iba e, niekoľkým jednotlivcom a nie viacerým, nie mnohým. Práva pracujúcich závisia od politických sľubov. Medzinárodní investori dostávajú záruky e, práv, z legislatívnych práv. Toto sú predsa korporátne privilegia. Fir- napríklad Jolivan Ram, ktorý musí čeliť spravodlivosti a aj my sa musíme snažiť o spravodlivosť v obchodovaní. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Kaspari. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Konečne v tomto dlhom procese dospievame ku koncu a dúfam, že to zajtra podporíme. Tá dohoda e, v zásade už e, je hotová. My sme sa potom rozhodli, že na príklade e, tejto dohody dať veci obecne pred Európskym súdnym dvorom. Neexistuje žiadna dohoda, ktorú sme my alebo Európsky súdny dvor tak preskúmali, no a chceme urobiť niečo podobné ako s Kanadou, Japonskou a mnohými ďalšími krajinami, čo chceme urobiť, a totiž stanoviť pravidlá pre globálny trh tak, aby sa nepresadzoval vždy len ten najväčší a najsilnejší, tak ako hovorili viacerí, ale aby platilo právo a mali sme jasný rámec pre obchodné vzťahy a preto sa pýtam všetkých kolegov, ktorí chcú zamietnúť túto dohodu, čo by bolo lepšie, ak by sme neprijali túto dohodu, tak by sme nevyužili šancu, nechali by sme trh iným, my by sme zabránili vstupu našich podnikov na tieto trhy. A preto žiadam všetkých kolegov, ktorí sa vyjadrili kriticky dnes, aby to do zajtra si premysleli. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A teraz má slovo pán Silva Pereira. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani komisárka, Európsky parlament by mal okamžite prijať tri dôležité dohody so Singapúrom. A konečne ich máme na stole. Ide tu o spoluprácu tragickej, strategickej dôležitosti so Singapúrom. Je to ďalší krok pri vykoreňovaní bilaterálnej arbitráže, e, keďže súčasťou je aj súdne e, správovanie sporov. Takisto musíme hovoriť o dôležitosti nášho partnera v juhovýchodnej Ázii, e, na základe čoho sa dá podporiť trvalodržateľný rozvoj, pretože Singapur sa zaviazal ratifikovať podmienky Medzinárodnej organizácie práce. Takisto adoptujeme progresu, progresívnu uznesenie e, nášho kolegu Davida Martina. Pohníme sa s ňou dopredu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Fielner. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pani komisárka. Konečne sme sa dohodli a máme dohodu so Signapúrom. Malo to byť veľmi jednoduché, ale trvalo to 10 rokov. Nie je to ich chyba, ale naša. Mnohí kolegovia v tejto snemovni robili maximum, aby zabranili takémuto oneskoreniu, najmä čo sa týka investícií a stále bojujú Lenže taký dlhý čas e, poškodil obchodnú politiku Európskej únie, pretože sa takto nie celkom pekne správal 10 rokov Singapúru. Áno, je to dobrá dohoda, je to dynamická dohoda. V Ázii je dynamické hospodárstvo a myslíme si, že, že by sme zajtra mali túto dohodu, tieto dohody podporiť. Mnohí ľudia sú proti zo všetkých možných strán snažia sa, e, aby sa zadrhala európska obchodná politika. E, možno by dali prednosť Číne. Myslím si, že to je to najhoršie, čo môžeme v súčasnosti urobiť, čiže mali by sme naozaj získať širokú podporu a opätovne získať dôveru aj tú, čo bola poškodená. Ďakujem pekne a pani Jill má slovo. Vážený, vážená pani komisárka, ja som bola e, súčasťou delegácie do ASEANu. Naozaj táto toto teleso je strategickým partnerom EU. Hovorili sme o rozličných štátnych aktéroch v Singapúre, ďalších aktéroch, ako, je, e, ako sú mimovládne organizácie, zastupcovia odborov. Všetky tieto strany podporujú silnú dohodu medzi nami a ich krajinou. Je to mimoriadne dôležité, najmä preto, lebo celkové obchodovanie vo svete je e, v stave tekutého e, plynutia, tzv. flaxu v angličtine. A ja som si plne vedomá toho, že niektorí kolegovia, kolegy majú výhrady e, pri ratifikácii dohovorov Medzinárodnej organizácie práce a trvalej udržateľnosti obchodných dohod. Ja chcem počúvať Davida Martina, ktorý spolu so svojím spoluspravodajcom vykonali veľmi dobrú prácu a dali nám záruky, odpovedali na mnohé obavy. Sú tu záväzky zo strany premiéra voči Medzinárodnej organizácii práce. A za e, uzavretie tejto dohody to je vlastne e, určitý porovnávací parameter, ktorý sa tu dosiahol. David, nie, že by som bola e, vo vašom tábore, ale aj niektorí zo socialistov a demokratov vítajú tieto dohody. Apelujem na kolegov, aby ju podpísali. Pán Jaroslav Valesa, nech sa páči, máte slovo. Zajtra budeme hlasovať o dohodách, ktoré posilnia konkurencieschopnosť európskych firiem. Budeme podporovať e, normy a hodnoty a európske e, hodnoty, ktoré sa stávajú globálnymi. Musíme dosiahnuť rovnaké pravidlá, keď chceme hrať na tom istom ihrisku e, a zároveň zapracovať ochranu životného prostredia. Niekedy je to náročné pre európske firmy, ale aj tak sme hrdí na to, že stanovujeme štandardy pre celý svet. Naše firmy sa rozrastajú, vyvíjajú. Obchodné dohody prispeli k výraznému rastu exportu Európskej únie. A teraz máme najväčšie množstvo preferenčných obchodných dohôd a obchodných doložiek, 70 na piatich kontinentoch. A musíme pamätať aj na to, že vytvárame európske pracovné miesta priamo v Európe týmto spôsobom prostredníctvom takýchto dohôd. A ešte raz chcem povedať, že obchodná dohoda s krajinami ako Japonsko, Singapur alebo Vietnam sú na mieste a máme osoch z takýchto dohôd. Mali by sme e, to využiť aj v budúcnosti. Zajtra dúfam, že odhlasujeme tieto dohody, že zaznie silné áno pre ne. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Francisco Asís. Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať. A teraz e, bude predsedať pán Telička. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Tieto dohody sú zásadné pre Európsku úniu. Pokiaľ Nechceme ostať e, zahladení sami do seba, ale chceme prispievať pozitívne e, k rozvoju globalizácie. Táto dohoda o partnerstve a voľnom obchode je dobrým začiatkom pre hospodársky rozvoj a politický rozvoj EÚ, o ktorý sa môže zasadiť v tomto kľúčovom kute sveta a má zlepšovať aj vzťahy so Singapurom, pretože umožňa lepšiu spoluprácu v celom rade oblastí. Samozrejme sú tu aj pravidlá, ktoré riadia a regulujú ľudské práva, súdne systémy a máme určité výhrady, ktoré sa týka zdravotných záležitostí a životného prostredia. Ospravedlňujem sa bol som informovaný, že máme skôr 25 minút, to znamená, že budeme musieť dodržiavať rečnícky čas. Ospravedlňujem sa dopredu, takže e, nebudeme v rámci tohto procesu povolovať modré karty. E, takže a teraz pán Peterle jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, a ďakujem kolegovi Davidovi za vynikajúcu správu partnerstvo a spolupráca medzi eh, Európskym spoločenstvom a Singapúrom sa netýka len obchodu, obchodu, ale to je politické partnerstvo, ktoré eh, umožní eh, spoluprácu v rôznych oblastiach a partnerstvo tvára právny rámec pre užšiu spoluprácu, čo buď sa odrazí v medzinárodnej stabilite, bezpečnosti a rozvoji, no a hovorí sa tiež o nových možnostiach spolupráce, ako sú sústrediť na ľudské práva, partnerstva, dodržiavania, dodržiavanie ochrany životného prostredia a zdravia. No a táto dohoda umožní, že sa budeme môcť spoločne venovať boji proti rakovine. No a táto dohoda je precedens pre, za pre, prehlbené, prehlbenú spoluprácu medzi EÚ a Singapúrom a ďalšími štátmi juhovýchodnej Ázii. Ďakujem pekne, pán Mamikins teraz. No, ďakujem veľmi pekne, kolegovia, pán komisár. Táto dohoda je dobrá, vyvážená a eh, aj eh, singapurský minister zodpovedný za túto agendu prislúbil ju schváliť. Eh, samozrejme, otázka je, ako bude im aplikácia. Je pravdou, že Singapur je samozrejme hodnotený veľmi vysoko na, v rebríčkoch transparentnosti a korupcie, avšak e, vníma sa aj ako e, raj pre bankové tajomstvá. To je niečo, čo musia vyriešiť však jednotlivé členské štáty. E, samozrejme, nedávna dohoda medzi Lotyšskom a Singapúrom o dvojitom zdaňovaní má práve posilniť zahraničné investície. A samozrejme je tu aj otázka, do akej miery sú investori uzrozumení s týmito štandardami o e, transparentnosti. Je tu aj otázka európskych e, kapacít, do akej miery chceme a budeme vyžadovať e, veľmi prísne plnenie. Pán Zdrojevský. Začali sme v roku 2014 otázkami, ktoré boli predložené súdnemu dvoru. Dostali sme odpovede v roku 2017 a v roku 2011 a také krajiny ako Vietnam, Indonézia a Filipíny, eh, tak ich klub bude rozšírený o novú krajinu, o Singapur. Eh, musím povedať, eh, že som bol rovnako rád medzi dohodou medzi EÚ a Kanadou Dohoda o ochrane investícií a predchádzaniu dvojitého zdaňovania nie je prínosná iba pre našich partnerov, ale rovnako aj pre nás. Mali by sme byť eh, radi, pretože bohužiaľ eh, tieto postupy, ktoré implementujeme, sú veľmi ťažkopádne a ohrozujú Európsku úniu svojím spôsobom. Musíme si položiť otázku, akým spôsobom môžeme tieto postupy urýchliť. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán Busoj. Ďakujem veľmi pekne. Ja vítam túto dohodu a gratulujem aj rokovacím týmom za bilaterálne dohody. Singapur bol spolahlivým politickým partnerom a viac ako 10 tisíc našich spoločností a dodržiava pravidlá a princípy právneho štátu. Je to veľmi významný hub v regióne. A vnímam túto dohodu a toto partnerstvo ako veľmi dôležité geostrategické partnerstvo eh, v juhovýchodnej Ázii a pri jednej z najrychlejšie rastúcej rastúcich ekonomikách vo svete. To samozrejme môže otvoriť aj nové príležitosti na vývoz do Singapuru a to to môže predstavovať navýšenie hospodárstva Európskej únie o 550 miliónov. Ďakujem kolegovia. Teraz e, prejdeme k spontánnej časti rozpravy kolegovia. E, samozrejme, pán pospíšil jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, ďakujeme, pani komisárka, že ste dokončali dokončili prácu na tejto dohode o voľnom obchode. My by sme mali byť lídrom, ktorí podporujú e, v celom svete princípy e, voľného obchodu na rozdiel od súčasnej administratívy Spojených štátov amerických. Mali by sme v budúcnosti ambicioznejší pri e, vyjednávaní týchto dohôd a skrátiť dobu vyjednávania. Doba desiatých rokov, viem, že tam bol posudok Európskeho súdneho dvora aj iné okolnosti, ale naozaj rozmýšľajme o tom, aby sme mohli takéto dohody uzatvárať rýchlejšie. A ja samozrejme dúfam, že táto dohoda povedie k tomu, že uzatvoríme multilaterálnu dohodu v celým ASEANom v tejto oblasti. Takže prosím, eh, len tak ďalej. Voľný obchod má byť ideológiou, ktorú Európska únia bude šíriť po celom svete. A porozmýšľajme nad tým, ako tak urobíme efektívnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Malmström, na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedo, za udelenie. Polčák. Pardon. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, ja tiež verím e, vo voľný obchod bez prekážok e, na obchod, ktorý je založený na rovnakých princípoch, či už je to e, podpora v liberálnom, konzervatívnom smerovaní štátu alebo nie. Obchod, ktorý je založený na férových princípoch, tu by som chcel oceniť spravodajcu a jeho vyjednávací tým. Nesmieme viac strácať čas. Myslím si, že e, vzájomný rešpekt našiel rovnovážnu e, podobu e, a svoje vyjadrenie práve v tejto dohode. Je to dobrá správa pre naše podniky a samozrejme pre naše inštitúcie. Neviem, aká iná dohoda by bola na stole, pokiaľ sa tu opakujú eh, podobné námietky a strácame eh, čas iba vďaka postupom eh, inštitúcií Európskej únie. Preto podporujem tento návrh. Ďakujem, pán Kaputo, na jednu minútu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, posilnenie vzťahov e, so Singapurom je samozrejme veľmi priaznivé. Otvoria sa nový trh a dávame aj príležitosť e, zlepšiť stav ľudských práv a samozrejme môžeme tým prispieť aj k k zmierneniu klimatických zmian. Samozrejme sú tu aj niektoré nebezpečné opatrenia, ktoré už boli e, spomenuté pri TTIP, predovšetkým ISDS, ktoré je verejným eh, nástrojom, ktoré eh, samozrejme rieši spory eh, s investorom a zahraničnou vládou na príslušnom súde. A samozrejme chránené prostredie, v ktorom sa toto realizuje, nie je priaznivé pre základné ľudské práva. A samozrejme, tieto podniky by mali platiť za takéto porušovanie. Dohoda so Singapurom je samozrejme iba prvou eh, lastovičkou pre budúce dohode s Čínou a eh, Mexikom. Pán Marias na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dohoda o obchodnom partnerstve so Singapurom eh, povedie k intenzívnejšiemu obchodu a to znamená aj zvýšený dovoz výrobkov zo Singapuru pretože Singapurom je takou bránou e, vývozu z Číny a do Číny. Avšak e, tie produkty, ktoré sú vyrobené v Singapúre, vieme veľmi dobre, ako sú vyrobené. Nestarajú sa o žiadne práva pracovníkov a takýmto spôsobom dampujú ceny. Takže nemáme žiadne ilúzie o nejakom férovom obchode. Eh, ktorý je nám tu podsúvaný. Myslím si, že to ide proti našim záujmov a ja som proti tomuto ustanoveniu o ISDS, ktoré chráni investorov na úkor jednotlivých štátov. A samozrejme zabudáme úplne na právny štát, ochranu ľudských práv a samozrejme na slobodu vyjadrovania v Singapúre. Ďakujeme. Tým sme vyčerpali e, zoznam rečníkov e, v spontánnej časti rozpravy. A teraz komisárka máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, dámy a páni, mám, dovolte mi zodpovedať pár otázok. Verejný dlh je vylúčený. PA jasne hovorí o tom, že reštrukturalizácia verejného dlhu je vyňatá z ochrany ISDS v Európskej únii už neexistuje. My sme to nahradili eh, na vašu žiadosť a s vašou pomocou. A nahradili sme to novým moderným systémom, ktorý generálny advokát eh, prehlásil za kompatibilný s európskymi eh, právami, prekonáva to mnohé nedostatky ASDS, tu obchodní arbitátory, transparentnosť, je tu odvolací mechanizmus, sú tu jasné limity na toho, čo môže byť predložené a hovorí to o tom, že štáty majú právo regulovať. Singapur nie je na zozname eh, nespolupracujúcich jurisdikcií pre daňové podvody. Sa je pravda, že ešte tam treba veľa urobiť. Singapur má vytvoriť register na ochranu GIs, eh, eh, čo môžu uplatní z tých 196 geografických indikácií. No a to máte dostatočnou, dostatočné plnenie s týmto. No, Singapur ešte musí ratifikovať tri konvencie a dohovory ILO, ale veľmi intenzívne pracuje vláda eh, na tom a v spolupráci s ILO, aby sa zaistilo, že legislatíva bude dodržiavať tieto tri konvencie a že budú ratifikované tak, ako eh, singapúrska vláda poslala list o týchto procesoch. Ak a dúfam, že to urobíte a budete hlasovať za eh, túto dohodu, tak príjmete ambicióznu dohodu o voľnom obchode s eh, referenciami, čo môže byť možno referenčným bodom, porovnaním, porovnávacím štandardom pre mnohé ďalšie dohody v tomto regióne. Budete hovoriť za dohodu, ktorá chráni investície. To je ten prístup, ktorý ste vy spolu, pomáhali spoluformovať. E, vy pomôžete budovať vzťahy medzi EU a Singapúrom e, tak, aby boli pevné na stabilných základoch a vlastne ako bezpečnosť, medziludské kontakty, výskum a tak ďalej e, cez dohodného partnerstva a bude to tiež prvá dohoda, ktorú podporí Európsky parlament po novej modernej architektúre my týmto rozširujeme okruh priateľov, pritanáme sa eh, migrantami, ktoré sú presvedčené o multilateralizme, ktoré sú presvedčené o význame globálnych pravidel a noriem, normách, a, eh, a, ktorými, s ktorými môžeme eh, príjmať spravodlivé obchodné dohody a, a s ktorým budeme prispievať k formovaniu globalizácie. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám spravodajcom, ďakujem vám, pán predseda, ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujeme eh, za tieto eh, veci, aby som tiež chcel eh, oceniť snahy a tiež výsledky. No a na záver, viem, že jeden zo spravodajcov už čerpal svoj čas, čas no slovo dostane pán Martin. Pán Martin, nože ja e, ani dve minúty nebudem potrebovať. Pozerám sa tu a nevidím nikoho, kto by sa kriticky vyjadril, <laughs> takže nemusím na nič reagovať. na čo sa týka dohody voľnom obchode, je to dobré pre pracovné miesta, investície, mali by sme to e, podporiť. E, je to najmodernejšia investičná dohoda, ktorú sme kedykoľvek dosiahli. No a my sa snažíme angažovať sa podobne s myšľujúcimi krajinami, aby sme zistili že sa bude aplikovať, eh, budú aplikovať za zásady právneho štátu v medzinárodnom obchode a nie nejaké zákony džungle. A musíme to robiť eh, týmito, eh, týmito no a ďakujem pekne. A ja vidím, že kolega, ktorí kriticky boli, asi tak už opustili miestnosti. Dobre, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Spoločná rozpráva je ukončená. Hlasovať sa bude zajtra. No a teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu a to je otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu. Súčasný negatívny postoj